Good afternoon, ladies and gentlemen. Príjemné odpoludne, dámy a páni. Myslím si, že je najvyšší čas, aby sme začali. Je 9 minút po plánovanom začiatku. Máme tu veľmi dôležitú osobnosť, sediacu po mojej lavici, ktorá nám povie niekoľko mimoriadne dôležitých vecí. Takže poprosím vás, osaďme sa. Veľmi rád vítam nášho priateľa, opakujem nášho priateľa, komisára Pilbaxa, aby nám povedal o súčasnom stave plánovania budúcnosti rozvojovej politiky EÚ. Ako vieme, dôjde k významným zmenám, ktoré ovplyvnia rozvoju politiku EÚ v nasledujúcich rokoch. Súčasný finančný výhľad končí v roku 2013 a v tom istom roku si pripomenieme dátum, kedy ukončí platnosť nástroja pre rozvojovú spoluprácu a fondu, Európskeho rozvojového fondu. Takže máme tu k dispozícii dva mimoriadne dôležité nástroje na pomoc ľuďom na celom svete, ktoré ukončia svoju činnosť súčasne. My sme videli návrh na prijatie nového viacročného finančného rámca, ktorý zverejnila komisia minulý týždeň a myslím, že môžem hovoriť v mene celého výboru, keď poviem, že vítame výrazné zvýšenie, áno, opakujem, výrazné zvýšenie, ktoré komisia navrhuje vo finančných čiastkách napriek časom finančných obmedzení. Tak pre DCE ako aj DF. A myslím si, že toto nám pomôže splniť náš záväzok dosiahnuť výdavky na rozvojovú pomoc 0,7 hrubého domáceho e, dôchodku. Rovnaký návrh, alebo ten istý návrh obsahuje záväzok posilniť e, naše demokratické skúmanie toho, akým spôsobom sú vynakladané prostriedky daňových poplatníkov, vrátane spôsobu využitia delegovaných aktov. Delegované akty sú niečo, o čom diskutujeme s komisiou a diskutujeme o tom, ako môžeme prispieť k delegovaným aktom. Tešíme sa, že pán komisár nám poskytne podrobnejšie informácie. Takže bez ďalších prieťahov, pán komisár, som veľmi rád, že vám môžem porozdať slovo. Pán komisár P.P. Box. Ďakujem. Ďakujem za veľmi milý úvod. Je v skutku pre mňa mimoriadnou cťou, že môžem predstúpiť pred tento výbor a ja tie slova o tom priateľovi neberiem len ako slušnosť, ja e, to beriem naozaj mimoriadne vážne, takže veľmi si ceníme, čo ste povedali, ale je pravdou, že v nedávnej dobe som navštívil množstvo krajín od Afganistanu cez Džibuti alebo San Nevis. A myslím si, že keď navštívite tieto miesta, je potrebné vziať do úvahy, že sme príliš skromní, keď hovoríme o tom, čo sme dosiahli na týchto miestach, v týchto krajinách. A myslím si, že je potrebné, aby sme boli samozrejme kritickí, ale zároveň otvorení a hrdí na to, čo sme dosiahli a zároveň musíme byť schopní poučiť sa, ponaučiť sa zo skúseností, najmä tam, kde sme nedosiahli úspech, ktorý sme očakávali. Je tu niekoľko vecí, ktoré by som vám chcel prezentovať. Týka sa to politiky, rozvojovej pomoci, ale takisto aj finančných otázok. Bez pochyby oba aspekty sú úzko prepojené e, v tom zmysle, že viacročný finančný rámec, ktorý predkladáme, zdôrazňuje potrebu zameriavať sa na priority priedaná hodnota Európskej únie a takisto dopad opatrení. A v tomto zmysle sleduje rovnaký cieľ ako aktualizovaná rozvoja politika, návrh ktorej vydáme zakrátko. Momentálne prebiehajú e, vnútorné konzultácie v rámci komisie a zakrátko tomuto výboru predložíme dokument. Takže tie vyhliadky sú dobré. Dovolte mi začať tým, že keď sme sa rozhodli aktualizovať rozvojovú politiku do budúcnosti, parlament veľmi významným spôsobom obohatil túto diskusiu, najmä cez správu pána Kačmareka. A som potešený, že môžem konštatovať, že pokiaľ ide o budúcu rozvojovú politiku, komisia a parlament sú v zásade na rovnakej vlnovej dĺžke. Naše názory sa zhodujú e, vo všetkých hlavných otázkach, ktoré vyvolali potrebu diskusie o novej rozvojej politike, ktorá má efektívny dopad, zabezpečuje udržateľný rast, e, rozvoj a ďalšie pozitívne účinky. Som presvedčený, že návrh, ktorý predložíme na jeseň, bude z vašej strany akceptovaný. Taktiež by som chcel využiť túto príležitosť, aby som poďakoval pánovi Gerencovi za jeho mimoriadne cenný príspevok k ďalšej veľmi dôležitej politickej diskusii o rozpočte a rozpočtovej podpore. Všetci si uvedomujeme dôležitosť rozpočtovej podpory, napriek tomu e, sú tu otázky, ktoré sa týkajú kvality a takisto dopadu tejto rozpočtovej podpory a vítame správu poslanca Gerenca a odporúčanie, aby komisia činila ďalšie zlepšenia práve v tejto oblasti a opäť dnes komisia začala interné konzultácie, ktoré sa týkajú tohto oznámenia, ktoré bude na jeseň predložené tomuto výboru. A musím povedať, že to oznámenie bude v linii toho, čo naznačuje správa poslanca Gerenca. A samozrejme, e, budú tam informácie o veľmi jasných zmenách, ktoré je potrebné vykonať v oblasti rozpočtovej podpory. Takže myslím si, že naše dve inštitúcie eh, majú eh, veľa spoločného a toto je veľmi dobré východisko z hľadiska budúcej podpory parlamentu pre návrhy komisie. Pokiaľ ide o financovanie rozvoja, dovolte mi v prvom rade povedať, že návrh eh, obsahuje zvýšenie prostriedkov do budúcnosti, tak aby sme sa zamerali na hlavné priority. Úroveň navrhovaného financovania je uznaním tak strategických cieľov, na ktorých stojí e, externá činnosť EÚ, ako aj medzinárodných záväzkov, ktoré na seba Európska únia zobrala tak, aby členské štáty vyčlenili 0,7 hrubého národného dôchodku do roku 2015 na financovanie oficiálnej rozvojovej pomoci. Toto umožní Európskej únii zachovať si významný podiel na celosvetovom úsilí. Vďaka zvýšenému financovaniu e, bude odhodlanie Európskej únie ešte jasnejšie odhodlanie pomôcť tým najchudobnejším ľuďom na svete. A my sme prijali ďalší rozhodujúci krok e, smerom k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov. Ale samozrejme, budúci úspech našich snách nezávislí len na úrovni financovania. Tiež závisí od toho, či máme vytvorené správne štruktúry. Pokiaľ ide o štruktúry, my sme si stanovili veľmi jasný prístup, ktorý spočíva vo využití existujúcich nástrojov. Ja sa zameriam na dva piliere nášho financovania a oba tieto piliere budú e, o mnoho výraznejšie podporené z rozpočtu v rámci budúceho viacročného finančného rámca. Začnem najskôr rozvojovou pomocou, ale potom budem hovoriť ešte aj o Európskom rozvojovom fonde. Európsky rozvojový fond navrhuje alokácie vo výške 30 miliard eur pre krajiny ACP spolu s ďalšími 321 miliónami eur pre OCD. Toto môže byť e, veľmi dobrý signál pre spoluprácu s našimi partnerskými krajinami. Komisia nenavrhuje za, za komponovanie EDF do rozpočtu. Vzhľadom na dohodu z Kotonu do roku 2020 podmienky pre integráciu EDF plne do rozpočtu ešte nebudú splnené. Avšak vyhliadka budúceho začlenenia EDF je reálna a tešíme sa na to, že e, príspevok EDF e, bude o mnoho výraznejší. Komisia by chcela tiež veľmi podrobne preskúmať EDF e a DCI. Ehm, v tomto prípade dochádza k 20-percentnému e, e, nárastu financovaniu. 20,6 miliardy eur je to, čo navrhujeme na obdobie 7 rokov a samozrejme tieto prostriedky budú vyčlenené na eradikáciu choroby a ďalšie programy. Pokiaľ ide o štruktúru, my navrhujeme vychádzať zo súčasnej geografickej a tematickej e, štruktúry. Pokiaľ ide o geografické programy, budeme klásť väčší dôraz na strategické ciele. V praxi to bude znamenať snahu o zvýšenie účinkov našich opatrení na eradikáciu chudoby, na dobrú správu vecí verejných v rozvojich krajinách a na udržateľnosť a takisto rast. Radi by sme tiež videli viac flexibility a efektívnosti v tom, ako vynakladáme prostriedky cez geografické programy. Toto bude tiež znamenať to, že budeme musieť prijať diferencovanejší prístup a zameriať sa na tie krajiny, ktoré najviac túto pomoc potrebujú a v prípade ktorých by intervencia zo strany EÚ mala vysoký účinok. Toto je vlastne e, účelom celej rozvojovej politiky. Pokiaľ ide o tematické programy, pôjde hlavne o koncentráciu a simpli- e, zjednodušenie. Hodláme znížiť počet programov na dva. Prvý program sa týka e, globálnych verejných e, víziev. Tento program má 6 tematických úvoz a tieto odrážajú aj interné politiky EÚ. Ide o klimatické zmeny, potom neštátnych aktorov, ale takisto aj miestne samozprávy. Hodláme podporiť e, ľudské práva a demokraciu o mnoho vehementnejšie, vrátane cez posilnenie Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva. Taktiež Európsky parlament e, a jeho úloha pri demokratickej kontrole externej pomoci musí byť zlepšená. A toto je dosiahnuteľné cez delegované akty. Delegované akty sú potrebné, aby sme dosiahli väčšiu flexibilitu a vrátane a e, riešenia tých problémov, ktoré počiarkol parlament. Ako som povedal, komisia by tiež chcela, aby došlo k tomu, že kontrola EDF bude v súlade s DCE, DCI. Ctení poslanci, som presvedčený, že naše špecifické návrhy na financovanie sú správne. Myslím si, že toto je taký ten čerstvý prístup k financovaniu rozvojovej spolupráce do roku 2020 zvýšené finančné prostriedky a aktualizovaná rozvojová politika do budúcnosti dáva Európskej únii unikátnu príležitosť posilniť svoju úlohu ako globálny aktér a zabezpečiť dosiahnutie tých naj, naj, čo možno najlepších výsledkov v rozvojových krajinách. Ďakujem. Uh, thank you, Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ďakujem. S veľkým záujmom sme si vypočuli plány komisie. Samozrejme, nachádzame sa vo veľmi rannom štádiu, je tu ešte rada, z toho je potrebné sa dohodnúť a samozrejme rozpočtový výbor parlamentu. A nezabúdajme, že aj členské štáty majú rozličné názory na to, ako veľa alebo ako málo by sme mali vynakladať na rozvojovú pomoc v nasledujúcich rokoch vzhľadom na finančné obmedzenia, ktoré existujú v rozpočtoch členských štátov. Niekoľko kolegov by sa chcelo zapojiť do výmeny názorov a preto poprosím pána Filipa Kačmareka ako prvého. Vážené dámy a páni, milí kolegovia, vážený pán predseda, pán komisár. Chcel by som poďakovať pánovi e, komisárovi za jeho prezentáciu a za všetky tieto užitočné informácie, pokiaľ ide o oznámenie komisie, tak to dáva skutočne veľmi pozitívny a priaznivý dojem to vyvoláva a uľahčuje našu diskusiu. Minulý týždeň, keď sme hlasovali o mojej správe a o správe pána Gerensa. Naopak, e, som bol menej optimistom, pretože tieto dve správy e, v našej skupine a v našom výbore nepredstavovali žiadny problém. My sme dosiahli veľký politický konsenzus, ale možno, že mohli byť ešte oveľa e, kontroverznejšie, možno, že E, sme mali trošku viac hovoriť. My sme sa v našej debate obmedzili len na takú malú výmenu názorov. Myslím si, že jeden z problémov, ktoré pred nami stoja, je to, že tu nejde o konsenzus v našom výbore. Problém je v tom, že je dôležité, aby spolupracovali rozličné parlamentné výbory. Dnes sme obmedzili rozpravu na short presentation, teda na krátku prezentáciu. A to nie je dostatočné, pretože to nám neumožnilo dostatočne dohlbky si vymeniť názory. Samozrejme, že táto poznámka nie je tak adresovaná ani komisárovi ako poslancom parlamentu. Ja si myslím, že ak chceme dobrú spoluprácu s Európskou komisiou v oblasti rozvojovej pomoci a ak chceme získať konkrétne výsledky, my sami, poslanci, musíme preukázať väčšiu mieru zaangažovanosti. A jeden spôsob, ako to dokázať, je prehlbiť rozpravu a urobiť ju komplexnejšou. Ďakujem. Um, I... Ďakujem. Áno, ja som si vzal k srdcu to, čo Filip práve povedal pretože máme zhruba hodinu na to, aby sme diskutovali o vyše 30 miliardách, alebo koľko, 24, no zhruba 50 miliard spolu. A myslím si, že máš pravdu, že je potrebné, aby sme viedli dôkladnú výmenu názorov a ja sa pýtam, či by komisár e, niekedy po dovolenkovom období nemohol byť účastný takéto hĺbkovej diskusie, e, ktorá by sa týkala výdavkových programov. Ako náhle budeme mať jasnejšiu informáciu o tom, kam sa tento návrh uberie, koľko prostriedkov bude e, k dispozícii a potom, ako sa odohrá tá vojna s radou a mm, teda uvidíme, e, do akej miery sa budeme môcť zameriavať na rozvojové priority. A v závislosti od toho, aké prostriedky bude rada ochotná uvoľniť ak by ste teda mohli naznačiť, že budete ochotní prísť medzi nás niekedy neskôr v priebehu roka, e, bolo by to veľmi e, potešiteľné. Myslím si, že ja som doposiaľ rešpektoval každé pozvanie parlamentu, e, to znamená, ak si nájdete čas a pozvete ma, ja budem vždy pripravený prísť, ale ja viem, že E, parlament pracuje veľmi tvrdo, veľmi rýchlo, máte množstvo zasadnutí a niekedy je veľmi ťažké pre vás viesť nejakú hĺbkovú diskusiu, ale ja som vždy pripravený prísť neformálne alebo formálne, alebo e, byť účastný diskusie mimo oficiálnej agendy, pretože viem, že oficiálna agenda je mimoriadne napätá, nabitá a dokonca niekedy nie, nie je ani čas klásť otázky. Eh, je pravdou, že tá agenda je veľmi napätá, ale ja som vždy pripravený diskutovať o všetkých eh, otázkach, ktoré sú predmetom vášho záujmu kedykoľvek, ehm, kedy eh, budem tu v Belgicku. Jediné obmedzenie je vlastne moja geografická prítomnosť. Minulý rok som bol v Somálsku, v Džibuti a tak ďalej. To je dôvod, prečo som nebol v Bruseli a jednoducho preto som nemohol byť účastný diskusí. Ďakujem za túto veľmi láskavú odpoveď. Pán predseda stratil mikrofón. Ďakujem, pán komisár, za toto krátke oznámenie, ktoré sa týka vašich plánov. Štyri poznámky s vašim dovolením. Prvá. Hovoríme o financovaní a budúcnosti rozvojovej pomoci ale zabudáme na štyri veci. Koherentnosť medzi politikami, tak aby sme neznižovali účinnosť pomoci. Potom je potrebné aby došlo k koordinácii medzi členským štátom a komisiou a e, rozdelení úloh, tak aby sme zabezpečili maximálnu efektívnosť, aby nedochádzalo k duplicitám v aktivitách. Potom je potrebný efektívny systém výberu daní e, zo strany rozvojových krajín a toto je potrebné preskúmať a potom je potrebné vyvinúť nové metódy financovania a akcentovať potrebu finančnej inklúzie, e, to znamená, aby bolo možné nájsť e, možnosti úspor a tak ďalej. Toto je prvá poznámka. Teraz to, tá sa týkala kontextu. Po druhé, v oznámení kom, e, predsedu komisie Barozu o viacročnom finančnom rámci 2014 až 2020 Barozo oznamuje, že aby sme zohľadnili prebiehajúce medzinárodné zmeny, komisia navrhuje preorientovať financovanie programov v industrializovaných a rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách. Myslím si, že sa všetci zhodneme na tomto, ale som, mám plný obáv, pokiaľ ide o spôsob, ako sa toto uskutoční. Ja by som bol rád, keby ste nám vysvetlili spôsob, akým budú tieto finančné prostriedky preorientované. Ako náhle zastavíte okamžite poskytovať pomoc e, rýchlo sa rozvíjajúcim e, krajinám, znamená to, že odsekneme e, mnohých chudobných e, od e, zdrojov tohto financovania, pretože oni žijú v Číne a v Indii, ktoré sú rýchlo sa rozvíjajúce krajiny, ale je tam množstvo chudobných a myslím si, že my sa nemôžeme vyhnúť tejto spoločnosti a nemôžeme preorientovať prostriedky takým spôsobom, že vlády týchto rýchlo sa rozvíjajúcich ekonom- ekonomíky by nevnímali svoju vlastnú zodpovednosť. Je fantastické, že dokážu si kupovať e, továrne ako Jaguar alebo holandské oceliárne. Najmä Indi sú v tomto veľmi dobrí a som rád, že sa im tak darí, ale myslím si, že mali by sa e, postarať aj o svojich najchudobnejších. 225 miliónov tzv. nedotknutelných trpí každý jeden deň a sú vystavení nesmierne k diskriminácii a indická vláda by sa mala starať o nich predtým, ako začne kupovať továrne typu Jaguar alebo holandské oceliarne. Tretia poznámka. Vy ste práve teraz hovorili o väčšej flexibilite, o tom, ako a kde vynakladať prostriedky. Ja to chápem, túto potrebu veľmi dobre. Ja by som ale z vašej strany rád počul jasný záväzok, že my sa dohodneme vopred na prioritách a cieľoch, na základe ktorých vy budete mať možnosť využívať túto väčšiu flexibilitu. Štvrtá poznámka. Ani v oznámení Baroza, ani v tom, čo ste práve povedali, ale vy ste boli veľmi struční, za čo vás neviním, som nenašiel zmienku o povedzme tých najzraniteľnejších a najmarginalizovanejších ľudí v rozvojových krajinách, ktorí trpia diskrimináciou z rozličných dôvodov. Či už ide o tých najchudobnejších z tých najchudobnejších, myslím si, že maximálna efektívnosť rozvojovej pomoci by spočívala v tom, že vytrhneme týchto ľudí z jarma chudoby. A toto by mala byť hlavná úloha rozvojových politík. Je to o právach občanov a je to o sociálnej spravodlivosti. A dokonca aj v rozvojových krajinách, ktoré sú nesmierne chudobné, existuje sociálna spravodlivosť. Ďakujem. Uh, thank you, Tis. I... Ďakujem, Tis. Ešte jedna otázka a potom dáme možnosť pánovi komisárovi. Euh, Ďakujem, pán predseda. Iba veľmi stručne k delegovaným aktom, ktoré nie sú súčasťou tejto diskusii o aktivitách. My sa snažíme nájsť východiska pre niektoré projekty, ktoré na začiatku neboli také dôležité pre diskusiu, ale nakoniec e, neskôr sme sa k ním museli vrátiť a chcem sa spýtať, či oznámenie komisie o delegovaných aktoch e, je pre nás také dôležité, či teda to bude obsahovať, lebo táto diskusia bola preložená na obdobie po roku 2013. A tu sa vás chcem spýtať, či súhlasíte s princípom paralelizmu medzi dvoma legislatívnymi vetvami, Radou a Európskym parlamentom. Akceptujete myšlienku? Naformulujem to inak. Odmietate ako my myšlienku, že e, rada má viac, väčšie slovo v legislatívnom procese ako parlament. Druhá otázka Diskusie s komisiou aj v rámci súčasnej diskusie za zatvorenými dverami je vždy veľmi dobrá. Nakoniec, keď sa pozrieme na pána Dominika, on nám chce dať za pravdu, ale nechce to prejaviť. Je to pravda? Po druhé, druhá otázka sa týka rozpočtu a finančného e, rámca, viacročného finančného rámca. Dnes do poludnia sme diskutovali dosť e, dohlbky o redukcii niektorých kreditov zo strany komisie a my sme všetky tie svoje názory odsudzujúce toto rozhodnutie tu vyjadrili, ale chcem sa vrátiť k reflexii o rozpočte. Ja si myslím, že E, je tu istá diskrepancia, pokiaľ ide o európsky rozpočet pre rozvojovú pomoc. Ma, všetci sme súhlasili s 0,7 do roku 2015 a ak 27 krajín e, svoje záväzky splní, tak tie príspevky by mali rásť. Takže nebudete môcť hovoriť, že nie je dosť peňazí na to, aby sa financovala rozvojová spolupráca. Ale keď sa uzavrieme do tých finančných jednotlivých krabičiek komisie a škatul komisie, všetko, čo sa týka DCI, e, e, na to sa vzťahuje taká istá rozpočtová disciplína ako na ostatné oblasti. A teraz tu máme túto otázku, znova, keď si položíme e, otázku v takom zmysle, ako to bude vyzerať, keď sa bude integrovať a pomoc do európskeho rozpočtu. Pretože tam bude potrebné synchronizovať politickú vôľu, dať väčšiu váhu e, rozvojovej pomoci a na druhej strane bude potrebné navýšiť rozpočet ako chcete mať dostatočnú autoritu voči 27 aktérom v oblasti spolupráce e, v rozvojovej pomoci, ak vy budete neustále e, znižovať tieto príspevky? To je druhá otázka. A tretia otázka. Myslím si, že je takisto potrebné dotknúť sa problému budúcnosti AKT. Ja som dosť znepokojený, pretože mám pocit, že je tu tendencia minimizovať to dobro, ktoré vlastne z tohto partnerstva vystáva. To je naozaj exemplárne partnerstvo. Zoberme si Afriku. Oni majú záujem o takú istú istotu, že budú dostávať pravidelne isté sumy. A my Takisto máme záujem zachovať tento rámec spolupráce, a to aj z dôvodov, ktoré presahujú rozvojovú politiku. Napríklad máme tu mnohé nové africké štáty, ktoré pristúpili e, k spolupráci v rámci Medzinárodného súdneho e, trestného súdu. Čiže toto je naozaj veľmi dôležité. Myslím, chápem, že na úrovni členských štátov EÚ tie štáty, ktoré z tých či oných dôvodov nechcú takúto politiku, to sú tie štáty, ktoré nechcú rozvíjať tento politický rámec e, v rámci dohôd z Kotonu, a teda spolupráci, spoluprác, týkajúcich sa spolupráce s AKT. No a teraz pokiaľ ide o poslednú cestu do v Budapešti ohľadne štrukturovanej pomoci, tak tam sme mali celú sériu dialógov medzi rádou, miestnou samozprávou, komisiou, Európskym parlamentom a mimovládnymi organizáciami. Toto všetko malo veľmi, všetky rozhovory mali vysokú kvalitu. Došlo tam k istej konvergencii postojov v oblasti E, rozvojovej problematiky. A ja si myslím, že pán Kader, ktorý bol veľmi aktívny v tejto oblasti, už sa vyjadril k tomu oznámeniu o štrukturovanom dialógu. Ďakujem. Um, uh, uh Ďakujem pekne. Takže, pán komisár, dostali ste tri dôležité sú, sústavy otázok. No už toto naozaj boli veľmi zvláštne otázky. Pokúsim sa na ne zodpovedať. K tomu, čo povedal Tajs, ja nemám iné... Ja s tebou súhlasím teda lebo s vami súhlasím. Myslím si, že teraz mali sme diskusie s členskými štátmi aj v Sopotoch a pracujeme na návrhu pre tento rok. Ja som počas svojho úvodného príhovoru nespomenul to preto, lebo to ešte stále eh, je v rozpracovanom štádiu. To je prvá poznámka k tomu, čo ste povedali. Potom, čo sa týka tej výnimky, respektíve eh, politiky E, respektíve e, že zabezpečiť výber daní v týchto krajinách. Napríklad už som e, videl, napríklad, že došlo k určitým zmenám na, takých krajinách ako napríklad Bangladeš a podobne. Ďalej, čo sa týka nástroja pre partnerstvo, Nuž, nástroj pre partnerstvo, možno, že som nepochopil dobre otázku, ale prakticky ten je, e, zahrňa všetky krajiny. Proste to zahrňa všetky krajiny rozvojové. Nech, čiže oni všet, všetky krajiny majú, sú oprávnené zostávať prostriedky z tejto spolupráce. V prípade DCI to tak nie je celkom, čiže priamých investícií. E, tu je to skôr um, tu je potrebné pripraviť určitý koherentnejší návrh. Chápem to, čo hovoríte o Číne, Indii a Brazílii. naozaj si myslím, že tieto krajiny majú dostatok kapacít na to, aby využili svoj vlastný rast na tieto e, účely pomoci chudobným, ale my môžeme použiť globálny fond prostredníctvom GAVI. My tam budeme prítomní, aj keď, tam, aj keď to nebude úplne priamo, ale ja si myslím, že naše naše pôsobenie by sa malo sústrediť e, vo vzťahu k jednotlivým krajinám. A myslím si, že tu je práve tá zmena filozofie, pretože stále všetci hovoríme, že potrebujeme pomôcť ľuďom, ľuďom, filozoficky. Ale keď chceme uplatňovať potom tie nástroje, tak nástroje zase idú potom jednotlivým krajinám. A z tohto dôvodu to musíme dobre zadefinovať a preto musíme sa sústrediť na krajiny, ktoré sú najchudobnejšie, kde tie výzvy sú najväčšie a kde napokon v podstate nejaká pomoc by mohla mať aj najväčší dopad, aj prípadne e, medzi regionnými. ale e, neviem, čo by som k tomu možno, že mohol povedať momentálne je asi viac ako 190, 191 E, čiže z nich je 40 e, rozvodených, teraz nemôžeme počítať 150, e, že dajte, súhlaste s tým, že potrebujeme peniaze len pre 150 a podobne. Treba priori, robiť priority a vždycky treba potom robiť ťažké rozhodnutia z hľadiska toho, k tomu dať prednosť, a že či Čína potrebuje rozvojovú pomoc ako krajina. Ako krajina to je možno otázka, ale ľudia tú pomoc potrebujú alebo tak, môže, čiže je treba presne povedať e, alebo pomáhať ľuďom ako takým, no ale od, odstaviť celkom e, po, pomoc takýmto krajinám je to ťažké. Ďalej, čo sa týka väčšia flexibilita, väčšia flexibility, ja som tým nechcel povedať, že ja potrebujem viac flexibility, ale že postupy, ktoré máme, potrebujú E, väčšiu flexibilitu, pretože keď máme proces spolurozhodovania, je príliš zdlhavý proces. Keď chceme niečo dosiahnuť, e, prakticky sme zablokovaní ďalšieho finančnej perspektívy, čiže potrebujeme mať nejaký legislatívny proces taký, aby nám to trochu zjednodušil aby sme mohli my, ktorí rozhodujeme, mohli nájsť spôsob niečo zmeniť rýchlejšie alebo ľahšie. Toto bola moja poznámka k otázke flexibility. Ja nežiadam o väčšiu flexibilitu, pretože ja skôr súhlasím tiež s tým, že mali by sme mať skôr prísnejší rámec. Keď sa ma spýtate na flexibilitu, ja ja som, e, predo, predo mnou je, u mňa, na mňa tlačí veľké množstvo e, lobbystov, respektíve politického lobby, ktoré povie, že to, alebo to, alebo to. A jedni chcú to, druhí chcú ono. A ja by som ale najradšej bol, keby som mal veľmi zúžené pred, predpisy, aby som sa na ne mohol odvorávať. A nechcel by som väčšiu flexibilitu. Takže, pretože keď sa sústredíte na niečo konkrétne, máte prísne pravidla, vtedy to vám dáva silu. A nie ste, nemôžete, nemôžu s vami hýbať, alebo sa vás ohýbať. Ďalej, čo sa týka sociálnej spravodlivosti, myslím si, že to je úplne podstatné. Ja som takisto aj zmenil svoje vlastné stanovisko k k, za, základ, pod, k základnému vzdelávaniu a základnej zdravotnej starostlivosti, pretože v podstate spoločnosť je silnejšia vtedy, keď je jednotlivec silný, pretože silná spoločnosť nebude, kde ľudia nebudú dostatočne silní a nebudú mať prístup k základnému vzdelávaniu a to isté platí aj o základnej zdravotnej starostlivosti, pretože to je v podstate presne tá možnosť, kde ľudia budú aj chápať, čo je sociálna spravodlivosť. Inak eh, bez tohto nie je možné dosiahnuť nejaký sociálny pokrok. Takže to, to tiež chápem. Ďalej, čo sa týka otázky šanci, na, ča, na Charlesove otázky. Ja mám dva, roz, dva rozpočtové orgány, to je parlament a rada. Ja nemám medzi nimi, že ktorý je prv, číslo 1, ktorý je číslo 2. Sú rovnako dôležité obidva a ja medzi nimi nemám žiaden rozdiel. Jasné je, že tu je zmluva a ja musím dodržať zmluvu, to, čo zmluva hovorí, ale z vášho pohľadu E, autority medzi parlamentom a radou ja nevidím žiaden rozdiel. Akceptujem to absolútne rovnako. Skôr si myslím, že ide o ducha zmluv, potom rôzne detaily, tam jednotlivé inštitúcie, tam už možno, že trošku sú nejaké rozdiely. Ale dúfam, že potom počas zmierovacieho konania dosiahneme riešenie a pre najbližšiu perspektívu pouvažujeme o tom, akým spôsobom v podstate pripravíme delegované akty tak, aby sa boli zahrnuté do tohto rozhodovacieho mechanizmu. Ďalej, čo sa týka financovania EÚ, no, súhlasím s tým, čo povedal Charles, aj chápem, čo povedal, pretože mm, vždy sa znižuje príspevok EÚ počas krízy, keď si poviete, že 0,7 chceme, Ehm, a keď sa pozriete na perspektívy týchto krajín, tak koľko bude tvoriť 0,7 ich hrubého domáceho národného dôchodku, to bude stále menej peňazí. Takže ehm, jediné, čo môžeme, ehm, je tlačiť na tie členské štáty, aby proste splnili svoju úlohu, ale keď budeme diskutovať o finančnej perspektíve, tak každý sa bude snažiť stlačiť to, čo dole. Nož. Ale Viem si predstaviť, že to bude prvá vec a členské štáty budú hneď e, sekať, e, povedia, že ste, e, teraz máme, musíme my šetriť a podobne a takúto maržu 0,7% si jednoducho nemôžeme dovoliť a ja budem musieť na to bojovať, aby to bolo. Myslím si, že je to teda skromný, ale zároveň je to aj ambiciózny návrh. Šal, chcem prerušiť. Je dôležité, aby členské štáty boli korektné a povedali nám, či ešte sa cítia byť viazaní ľubom 0,7 do roku 2015, pretože toto je pokritecká diskusia. Na jednej strane sa hovorí 0,7, to je európska pomoc rozvoju, a potom sa tu spomínajú stále tie rozpočtové ťažkosti. Tak je dôležité povedať celkom jasno, ktoré členské štáty nechcú dodržať sľub. My, máme, my sme dnes ráno vymenovali krajiny, ktoré sú v tomto exemplárne, tie, ktoré poskytujú tých 0,7 a potom tie, ktoré vlastne jednoducho unikajú tým sľubom. A niektoré nemajú dosť presvedčivé argumenty na to, aby, sa, aby svoju nevoju za to skryli. A toto treba jasne povedať. Um. I, I, I still follow... Nuž, ja sledujem to, čo je v záveroch rady a závery z e, záveroch rady z júna je uspokojový jazyk pre mňa, kde sa hovorí, že sľuby budú dodržané podľa toho, čo bolo minulý rok, čiže 0,7 je uznaných a to znamená, že členské štáty sa zaviazali, kdo, že to, to dosiahnu tieto túto sumy a na báze toho, že e, došlo k veľkému pokroku. E, sú niektoré krajiny, ktoré naozaj toto dodržiavajú, aj trochu viac dajú, niektoré platia menej, ale ja si myslím, že keď budeme e, trvať na tej 0,7% logike, to to, to by malo byť v poriadku, pretože chápem, že sú určité obavy že keď porovnáme 2010 s 2009, tak to nebolo postačujúce, tá pomoc bola teda nižšia, ale verím, že tendencia tu je, že je treba dosiahnuť pokrok a my zo strany komisie budeme pracovať, budeme, pripravíme správy, budeme spolupracovať s krajinami, ktoré splnili svoje ciele a budeme s tými pracovať, ktoré nesplnili, aby splnili a podobne. Čiže je to ambiciozne. No pracujeme na to, budeme sa snažiť. Čo sa týka zmluvy z Kotonu, eh, osobne si myslím, že tak tiež tu teraz bude nasledovať určité obdobie reflexie, pretože rok 2020 je eh, kedy to vyprší, a čiže žijeme zatiaľ so záväzkami do roku 2020, ale nie, celkom sa mi nepáči tá diskusia, ktorú som mal s Michaelom o, o ľudských právach. Ja som sa maximálne snažil a snažili sme sa teda e, tie ambície e, sme znížili ambície v prospech druhej strany. Aj tak to nefungovalo, pretože zablokovali tú väčšinu a to potom poviedlo k určitým nedorozumeniam a myslím si, že aj niektoré iné skupiny takisto by mali zohľadniť tieto partnerstvá, pretože nie je možné, aby najnižší spoločný menovateľ skupiny AKT vlastne zadefinoval naše vzťahy, pričom my sme mali vzťahy s AKT, boli jedne z najlepšími vzťahmi, ale dnes som bol skutočne sklamaný z toho, ako, e, aké mám ja negociačné schopnosti, že sa nám nepodarilo dosiahnuť ani minimum v tomto v tomto sektore. Ja viem, že sú rôzne názory, ale to, čo bolo na stole, ten návrh, ten bol absolútne veľmi mierny, nežiadal prakticky nič e, veľmi veľa. E, aspoň ten posledný kompromis už bol veľmi slabý a to bolo prakticky podľa mňa neférovým spôsobom úplne zabité. Čiže preto si myslím, že mali by sme aj vyzvať našich partnerov, aby naozaj boli partnermi a, čiže mali by sme poukazovať aj na pozitívne stránky, aj na výzvy a máme pred sebou 7-ročné obdobie, aby sme skutočne pouvažovali o tom, akým spôsobom politickú rozpravu s partnermi, pretože oni, keď chcú byť ako skupina a keď sa tam necítia ako skupina, tak musíme to preskúmať, pretože sú určité štruktúry, ktoré tu existovali celé roky. Takže je to dobré pre e, mať obdobie reflexie A ďalej, posledná otázka štruktúrovaného dialogu. Myslím si, že to bolo úspešné. Myslím si, že viaceré prvky z toho návrhu pre nástroj, tie, na nich sa pracuje, je tu pracovný plán a to bude pripravené na budúci rok. Čiže e, tu neexistuje zatiaľ žiadna nedohoda, to bude pripravené na druhej časti budúceho roku. Predseda, ďakujem pekne, Andris. Nuž, keď využijem svoje privilegie ako predsedu, chcel by som teraz požiadať o niečo a to, že keď tu hovoríme o týchto obrovských peniazoch, práve som počul, že už aj Taliansko je pod útokom finančných trhov. Teraz máme Španielsko pod uh, útokom a diskutujeme tu o tom, že chceme zvýšiť rozvojovú pomoc najchudobnejším ľuďom na svete zo 17 miliard na 20 miliard v rámci DCI a z 22 miliard na 30 miliard v rámci EDF. Tak prosím vás pekne, dámy a pani, my toto musíme predať našim voličom, túto myšlienku v časoch krízy. A to nie je len grécka kríza či portugalská kríza, teraz za chvíľku bude talianská kríza, španielská kríza, kedy sa to zastaví. Nemôžeme teda tu žiť v nejakých paralelných svetoch. Môžeme? Čiže moja pointa je, že ako máme tieto obrovské prostriedky našim voličom predať v časoch, a ja sa to pýtam preto, lebo diskutujeme tu o, o, na, o, o politike a o, na tomto stretnutí, akým spôsobom to bude. Pán Berman. No to závisí od niektorých politických e, e, konzervatívcov v Británii, aby zautočili na finančné trhy. To by stačilo napríklad, hovorí pán poslanec Berman. E, predseda, dám ešte slovo pani Keller a potom pán Ponga. Chcete ešte na to reagovať? Chcem iba povedať, že Veľká Británia mala odvahu napriek všetkým rozpočtovým ťažkostiam zvýšiť rozvojovú pomoc. A preto treba presvedčiť iné krajiny ako Nemecko, ktoré nemá také rozpočtové ťažkosti, aby urobilo podobné kroky. Yes, my, my country, my... Predseda, áno, moja, moja krajina a moja strana zvýšila pomoc, ale za obrovské, za cenu veľkých strat. Pán predseda, môžem podať iba jednu vec, aby som to dal do kontextu <laughs> vláda z, Británie, e, z Veľkej Británie splnila svoje svoj záväzok 0,7%, ale ja by som len chcel povedať, že okrem tých, vo vzťahu k tým miliardám, o ktorých hovoríme, ktoré budú v dispozícii za najbližších 6 rokov, sme získali ešte ďalších 140 miliard k dispozícii za menej ako 6 mesiacov pre jeden členský štát. Pre jeden. A prípadne ešte možno, že nejaký ďalší tak dajme to do kontextu. Tie peniaze, ktoré používame na podporu krajín v Európskej únii sú absolútne oveľa viac než čokoľvek, čo by sme kedy chceli investovať do rozvojového sveta. Predseda, ďakujem pekne za tento zaujímavý poznatok. Chcel by som ešte pripomenúť eh, aj tomuto výboru, že je medzi nami aj člen snemovne lordov, Michael, eh, aj ďalší poslanec. Som nezachytila jeho meno. Michael Dobbs. Michael Dobbs. E, ja som takisto e, chcela povedať, že e, bola to aj kríza londýnskej burzy. A ja, by som, ja som rada, že máme túto diskusiu, pretože keby sme ju nemali, tak možno by sme boli o jeden krok ďalej ja si myslím, že dokonca ešte u nás bola snaha zrušiť ministerstvo pre rozvojovú pomoc, či rozvo- ministra pre rozvoj, tak ja mám, e, ďakujem komisárovi, že prišiel, mám množstvo otázok. Myslím si, že tam je to problém 0,7%, kedy členské štáty neplňa svoju povinnosť. Ešte máme tu ďalší problém tých e, ďalších peňazí na klimatické zmeny, ktoré síce sú akože doplňujúce, ale je to takisto pretrvávajúci problém, na ktorý nesmieme zabúdať a chcel by som vedieť, že či komisia podniká nejaké kroky, e, by ustanovila nejaké kritéria v tomto zmysle, pretože každý hovorí, že to sú nejaké additional, teda doplňujúce prostriedky, ale bez toho, aby to bolo nejakým spôsobom potvrdené, že či to sú ozaj do, doplňujúce prostriedky k tým existujúcim nástrojom, alebo ako to vlastne je. E, ďalej otázka, ktorá sa tiež týka peňazí. E, možno, že to nesúvisí priamo s, s rozpočtom, ale keďže sme tu hovorili veľa o politikách pre rozvoj alebo koretnosti politiky pre rozvoj, pýtam sa, čo plánujete urobiť e, voči e, tých, e, tej zaviazenej pomoci alebo viazanej pomoci, pretože mnohé členské štáty uplatňujú tento zvláštny spôsob uplatňovania tej, tej, tej viazanej pomoci, teda viazané na niektoré konkrétne projekty. Ďalej, E, čo sa týka nových rozvojových politík, e, e, myslím si, že písal vám výbor pre obchod, keď sa pripravovala nová stratégia pre obchod. Dúfam, že aj s vami to konzultovali. V každom prípade ja viem, že teda ten DEF, teda výbor Eh, respektíve riaditeľstvo DEFCO v komisii má ťažkú pozíciu, ale akým spôsobom vidíte toto DG, eh, aby zasiahlo aj do toho, čo robí DG Trade pre obchod. Máme napríklad aj iniciatívy pre získavanie surovín. Um, takisto máme rôzne obchodné stratégie, dohody o voľnom obchode a podobne. Všetko toto súvisí aj s rozvojovými otázkami, takisto aj pán de, komisár de Kucht nie je až taký nejaký, by som povedala, um, priaznivý voči rozvojovej pomoci. Takže chcela by som sa spýtať, akým spôsobom vy eh, bojujete s ostatnými zložkami komisie, aby ste získali, ako vás môžeme tam podporiť. Potom ďalšia otázka je um, otázka hodnota za peniaze, či akým spôsobom by sme mohli predefinovať e, efektívnosť pomoci. Takisto britská vláda ťažko e, e, vždy chce mať nejakú hodnotu za peniaze. My chceme splniť 500, vybudovať 500 škôl bez ohľadu na to, aká tam bude kvalita vzdelávania, ale plus cieľ je taký, my to chceme takto vidieť. Čiže či sa nedá nejakým spôsobom zaviesť viac efektívnosti do tej pomoci, aby to nebolo, aby to teda bolo naozaj efektívne. Ja isto by som sa chcela spýtať, ako vidíte sám seba v tejto novej diskusii a ako to aj celé budete vidieť vo svetle Busan, konferencie Busan. Ehm, a hodnota za peniaze to neobsahuje parížské princípy, ako napríklad vlastníctvo, procesu, zodpovednosť a podobné veci. Tam vonkoncom takéto nie je. Ešte jedna posledná otázka, ktorá sa týka samotných nej, e, e, peniazoch pre novom návrhu MMF je e, nejaký nástroj pre Afriku a chcela by som sa spýtať, akým spôsobom to vlastne spadá do, toh, do týchto nástrojov, ktoré tu existujú, ako čo to vlastne je, ako by to malo vyzerať a možno, že ešte k tomu, že keďže EDF by mal byť e, viac kontrolovaný parlamentom, mal by byť podobný ako DCI a chcela som sa spýtať, ako by to konkrétne malo vyzerať. Ďakujem pekne. Predseda. Ďakujem ešte. E, Moris, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi za prezentáciu a vysvetlenia a chcem povedať, že som rád, že komisia v oznámení o viacročnom finančnom rámci hovorí, že bude rešpektovať záväzky EÚ venovať 0,7 rozvojovej pomoci a že to bude priorita. Ale, pán komisár, ľutujem, že komisia sa nazdáva, že podmienky, e, aby táto pomoc bola v tejto výške poskytovaná, rozpočtové podmienky neboli splnené. Ja si myslím, že je potrebné aplikovať zvýšenú demokratickú podporu kontrolu, aby občania podporovali voľbu EÚ v oblasti rozvojovej pomoci. Pokiaľ ide o zdroje na PTM, tak tam, zbo- tam bolo 321 miliónov a toto územie nebojuje len proti chudobe, želá si zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a regionálne začlenenie a takýto ad hoc finančný nástroj nahradí súčasný systém a umožní EÚ vďaka PTM vytvoriť skutočné partnerstvo. Každý bude mať z toho e, úžitok a bude môcť využiť e, triumf, trumfy jedna, jeden druhé, jedna strana druhej strany a ja som tomu veľmi rád. Ďakujem. Eh, gracias, Ďakujem, pán predseda. Chcem najskôr poďakovať komisárovi za vystúpenie a mám taký malý komentár. Mám pocit, že ľudia sa nesú unavení z politiky spolupráce a rozvoja, e, sú nahnevaní na politiku, na banky a na iné veci. A teraz je potrebné, aby si Európa vybrala, e, či chce teda zdroje e, smerovať tým smerom, alebo či ich chce smerovať na rozvojovú pomoc. Na druhej strane by som chcel poďakovať vám, pán komisár, za vysvetlenie a dodať, že najbližšie viacročné finančné perspektívy už sme k ním predložili mnoho pripomienok a žiadosti. Spomeniem napríklad nárast fondov v štvrtej kapitole, celá téma e, zavedenia princípu flexibility, celá téma špeciálnej rezervy pre e, krízu v poľnohospodárstve, to malo byť 500 miliónov eur za rok, a takisto špecifické fondy, ktoré by mali viesť k lepšiemu využívaniu Európskeho rozvojového fondu. Ale ja ako socialistický poslanec som veľmi spokojný s, tým, s daňou z finančných transakcií na celoeurópskej úrovni do roka 2018. Myslím si, že to je veľmi dôležité. A ešte malá úvaha o hlavných výzvach, pred ktorými stojíme. Máme tu e, rozvojové ciele E, milénia, tam sa hovorilo 0,7%, a to bol referenčný údaj do roku 2010. A samozrejme, nové ciele s tým rátajú. A my potrebujeme tieto prostriedky, lebo máme ďalšie výzvy a musíme ísť dopredu. A preto by som bol rád, aby sme začali myslieť na rok po 2015 aj v týchto intenciách. Priame prepojenie vykorenenia chudoby a boja proti klimatickým zmenám. To je jasné. Každý deň, pán komisár, vy to dobre viete, my musíme každý deň bojovať proti klimatickým zmenám a musíme rozvíjať e, spoločne e, viaceré oblasti vo svete. mám jednu veľkú obavu a tá je priamo spojená s tou prvou úvahou a s tým prvým komentárom. Musíme si ujasniť, ako máme pokračovať v spolupráci s vynárajúcimi sa krajinami a ako posilňovať spoluprácu s menej rozvinutými krajinami. Túto krízu predsa nemôže zaplatiť politika spolupráce so strategickými partnerskými krajinami. Pre budúcu spoluprácu mi začínajú jednotlivé krajiny škrtať rozvojovú pomoc v celom svete a my predsa ich nemôžeme opustiť v takejto situácii. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Nech sa páči. Ja by som začal argumentom Marka Kešmena o tom pomere, ktorý dávame na rozvoju pomoc a Eh, tých prostriedkov, ktoré spotrebujeme na pomoc v rámci EÚ. Myslím si, že áno, toto je dôležité. Pozrieť sa na veľkosť týchto čísiel, na pomery týchto čísiel. A jednoducho my naozaj e, nejdeme mimo únosných proporcií, pokiaľ ide rozvoju pomoc v kontexte pomoci, ktorá sa poskytuje v rámci EÚ. A potom samozrejme je tu otázka, či naozaj máme na mysli svet alebo rodinu. Jednoducho, my máme štrukturovanú spoločnosť tak, že sme otvorení voči svetu. A ak sme otvorení voči svetu, nemôžeme čakať na to, že dôjde k nejakej katastrofe a že prudko vzrastú ceny kukurice alebo ryže a dopadne to našu rodinu jednoducho. My musíme byť schopní reagovať vopred proaktívne a myslím si, že predseda vlády Cameron počas eh, konferencie Gavi povedal, prečo je potrebné konať a prečo teraz. A je to niečo, čo podľa môjho názoru je samozrejme. A toto sa musíme snažiť vysvetliť našim voličom. A myslím si, že pomer, ktorý vynakladáme na rozvoj pomoci, je veľmi skromný. Pomoc eh, tým najchudobnejším na svete a niekedy naozaj títo chudobní ľudia majú eh, dôvod mať eh, také horké pocity voči nám. A keď sa snažíme tieto veci riešiť podobne ako v Somálsku alebo v Afganistane a neriešime ich rýchlo, ale s omeškaním, tak potom vynakladáme enormné čiastky v porovnaní s tým, čo by sme vynaložili, keby eh, sme konali včas. Samozrejme, nemôžem, nechcem povedať, že uh, veci sa nekazia alebo nevymknú z pod kontroly, ale jednoducho sú veci, o ktorých vieme. Globálne výzvy, bezpečnosť potravín, je tu viacej ľudí na našej planéte, je tu väčší dopad klimatických zmien a je tu o mnoho ťažšia situácia nachovať túto rastúcu populáciu, ak sa pozriete na uh, e, Somalsko alebo Džibuti, uh, e, žiadna pitná voda, podvýživa, jednoducho. Uh, a uh, Džibuti je uh, krajina, ktorá by uh, jednoducho tieto veci dokázala zvládnuť, ale nezvládne ich bez rozvojovej pomoci. A toto platí aj o iných krajinách. A bolo by naozaj veľmi bolestivé, keby sa Európska únia vzdala svoje ambície dosiahnuť 0,7 A myslím si, že zhruba 10 pochádza z spoločných prostriedkov EÚ, pretože ide o spoločnú aktivitu Európskej 27. Každá krajina sa pozerá na výdavkový rozpočet, výdavkové položky rozpočtu, e, ale samozrejme to sú spoločné aktivity. Je tam Lotisko, Malta, Polsko a tak ďalej. E, to znamená, to nie je individuálna suma 27 príspevkov, ale je to tá spoločná aktivita a výsledky sú zdieľané spoločne Európskou 27. To znamená, je možné argumentovať aj z tohto hľadiska. A ak sa pozrieme na situáciu v Timore alebo v Bangladeži, ehm, a sú ešte ťažšie prípady, ako napríklad Pakistan, ehm, a tam tie naše snahy neboli proporcionálne, ale v tých iných krajinách naozaj sme podari- sa nám podarilo ehm, niečo dosiahnuť. Ak by sme ponechali Pakistan svojmu osudu, tak e, to povedie k humanitárnej katastrofe. A to je skutočnosť. Je potrebné, aby sme tam boli prítomní, je potrebné, aby sme boli aktívni, aby sme poskytovali potrebu aj formou politického poradenstva, diskusí, aj formou investícií alebo napríklad podpory prístupu k vzdelaniu a primárnej zdravotnej e, starostlivosti. A otázka, ktorá sa týkala adicionality. Nuž, pokiaľ viem ja, komisia, alebo ja teda súhlasím, že jedna z súčastí aktivít rozvoja v niektorých regiónoch by sa mala zamerať na otázku klimatických zmien alebo redukcie rizika katastrof. Zmiením sa o dvoch. Karibská oblasť a Tichomorská oblasť. Tieto ostrovné štáty nebudú mať nikdy dostatok schopností, aby sa samé chránili voči katastrofám alebo klimatickým zmenám. To je samozrejme, že to nemajú šancu zvládnuť. Sú určité horizontálne aktivity, ktoré tam prebiehajú, ale ako som eh, povedal, OECD tieto eh, veci robí tiež a, a eh, podľa štatistík Európska únia naozaj dodržiava záväzok, ktorý na seba vzala pre obdobie 2010 až 2012. Ide zhruba o 15 miliónov z prostriedkov rozpočtu spoločenstva. Nie je to veľký objem, ale dôležité, že ten záväzok si splníme a ja dúfam, že v tomto procese aj nájdeme inovatívne procesy a spôsoby financovania. Už sú to náznaky zo strany Francúzska, Belgická a tak ďalej, ktoré poukazujú na to, že je potrebné nájsť naozaj solidné zdroje financovania a minimálne v tomto štádiu um, necítim tlak uh, na presúvanie týchto uh, prostriedkov. V rámci kolegia komisárov sme síce o týchto veciach diskutovali, ale nikdy sme sa nesnažili nejak e, tých 0,7% rozdeliť na dve časti, e, ktoré budú splnené postupne. E, takáto politická tendencia tu nie je. Pokiaľ ide o prepojenie alebo naviazanie pomoci na určité podmienky, už je to také želanie, ale asi nie je realita, pretože zmluva o EÚ hovorí, aké ciele Európska únia sleduje a máme tu programovací cyklus, v rámci ktorého je potrebné dosahovať stanovené ciele, mať určité výsledky, ktoré sú merateľné v porovnaní so vstupmi. A ja tu vidím len taký ten normálny vzťah, ktorý tu existuje. Ak e, e, spolupracujeme s určitou krajinou, ak spolupracujeme s vládou tejto krajiny, ak hovoríme o e, porušovanie ľudských práv. Mali by sme reagovať a boli sme svedkami takéto situácie, pretože minimálne náš partner by e, mal vedieť, že my sme schopní konať, ak oni porušujú svoju e, povinnosť alebo svoje záväzky. A existujú určité e, optimálne formy vzťahov, ktoré sú prepojené na politické vzťahy. A voči tomu netreba nič mať. A E, e, sú niektorí ľudia väznení e, za to, že sa dovolajú svojich ľudských práv. Jednoducho je ťažké prepojiť tieto tlaky na dodržiavanie ľudských práv s prostriedkami, ktoré sú určené na rozvoj, alebo podporu chudobných. Inými slovami, voči každej krajine musíme mať určitú stratégiu. môže že ja sa mýlim, ale ja nevidím nejaké nebezpečie v tejto oblasti aby som reagoval na našu otázku, bohužiaľ pani poslankyňa nemá mikrofón zapnutý. Ja som nehovoril o, o kondicionalite, ja som hovoril o previazanej pomoci v tom zmysle, že napríklad daná krajina vynaloží prostriedky na budovanie ciest v Somálsku, ale oni povedia, že áno, ale my dávame peniaze, takže dodávateľom musí byť e, firma, ktorá je proste u mňa registrovaná. Nuž, e, e, v našich prípadoch sa tak nikdy nedieje e, a v prípade krajín EÚ nikdy mi nebolo dané do pozornosti, že by takýmto spôsobom prebezovali prostriedky, ktoré poskytnú na výber dodávateľa. Jednoducho, Európska komisia je zastancom transparentného verejného obstarávania, ktoré nie je možné obísť a jedna z našich slabých stránok je a ťažkosti je, že tieto európske spoločnosti nie sú vôbec pripravené, ani, ani nemajú záujem ísť do Etiópie, e, aby budovali cesty. A hovoria si, že e, ten biznis, ktorý majú, je lepšie v Európe. A výsledkom toho je, že e, víťazmi týchto tendrov sú spoločnosti z Indie alebo z Číny ale nikdy, musím povedať, e, som sa nerozvedel o prípade, kedy by členský štát EÚ povedal, krajina tá a tá dostane od našej vlády peniaze, ale naša firma bude stavať e, cesty alebo tento projekt. Nikdy som naozaj, môžem to jasne garantovať, o takomto prípade nepočul. Pokiaľ ide o hodnotu za peniaze, za prostriedky. Myslím si, že toto je len taký, e, taký pojem, také vyjadrenie, ktoré súvisí s tým prvým bodom, o ktorým som diskutovali. Ako nemá význam vybudovať eh, určitý počet škôl, keď tam nemáte deti je potrebné navrhnúť e, program tak, aby ste vedeli, čo chcete dosiahnuť v pomere k prostriedkom, v ktoré investujete na začiatku. Toto je vlastne len terminologická vec. Hodnota za peniaze sa e, zdá príliš veľkým zjednodušením, ale toto nie je to, čo európske politiky majú na mysli alebo o čo sa snažia. My sa snažíme anticipovať, aká bude tá zmena, kvalitatívna zmena alebo kvantitatívna zmena, ktorú navodia peniaze, ktoré do toho investujeme. A na tom nie je nič zlé, pretože sa nám to, lebo sa nám darí zacielovať tieto programy. A otázka je, máme správne indikátory? Nie sú príliš komplikované? Dokážeme merať tento výstup, ale minimálne e, myslím si, že e, v tomto vládne porozumenie a a e, tá, tento pojem znamená to isté v každej krajine. My naozaj Eh, máme záujem o spoluprácu s partnerskými krajinami, využitím medzinárodných mechanizmov a tak ďalej. Afrika. Nuž. Tá výzva tu pred nami bude. V nasledujúcich 7 rokoch máme tu eh, situáciu v Severnej Afrike, potom tu máme EDF eh, e pre zvyšok Afrika, alebo DCI. Zároveň jasne pozorujeme integračné procesy v Afrike, ktoré podporujeme. Afrika rastie silne a teda tieto procesy je treba podporovať. A tento element v DCI je určený na podporu panafrických aktivít, ktoré nie je možné priamo podporiť z ENP alebo z EDF. Pretože dnes podporujeme Eh, cez EDF všetky panafrické aktivity, čo je trošku nefér, pretože Severná Afrika je minimálne pre mňa súčasťou Afriky. A preto sa snažíme nejakým spôsobom tieto veci prepojiť. Ide veľmi malý prvok v celom procese, ale tiež to zohľadňuje naše špecifické vzťahy s Afrikou. A máme stratégie, na eh, ktoré treba implementovať a musíme nájsť e, optimálny spôsob ich financovania. K e, e, ďalším otázkam. No už mal, mal som taký pocit, že ste trošku uh, sklamaní, ale ako útechu môžem povedať, že BTONS nebol predmetom diskusie v rámci kolegia komisárov. My sme o týchto veciach diskutovali z hľadiska teritoriálneho. E, pokiaľ ide o nástroje, ktoré použijeme, e, budeme diskutovať o tom, ako ich použiť, ale v konečnom dôsledku vzhľadom na množstvo prvkov sme sa rozhodli, aby sme veci e, nezahmlievali ešte viac, aby sme v tom neurobili väčší zmetok. E, my samozrejme sa tešíme každému návrhu. My e, oddelujeme LCD, samozrejme tam e, v tom nie je nikdy problém. Pokiaľ ide o EDF a jeho začlenenie do rozpočtu, ja viem, že je to vec, ktorá zaznela počas aj predchádzajúcich hearingov ehm, Samozrejme, ako sme povedali, partnerstvo Kotonu a dohoda uplynie na konci roku 2020. A potom ešte prebehol mechanizmus nezávislej kontroly pomoci, ktorý sa týkal všetkých multilaterálnych programov a z tohto hodnotenia EDE vyšlo veľmi dobre. A myslím si, že išlo veľmi férové hodnotenie a jednoducho, keď vidíme, že tento program funguje, tak bude veľmi ťažké hovoriť o jeho demontáži v období, kedy ešte mohol ďalej fungovať a bolo by naozaj e, chybou, keby sme postavili 77 partnerov pred takéto rozhodnutie. Pani Kala e, sa pýtala na zapojenie parlamentu. My sa budeme snažiť e, nejakým spôsobom a, a navrhnúť spôsob zaangažovania parlamentu aj v oblasti DCI. Pokiaľ ide o otázku Ricarda Corteza, What is the MDGs after 2050? Aká bude situácia po 2015? Aj keď sa o tom nehovorí, stále si myslím, že toto je rozhodujúca sila v celom spoločenstve, my ešte nefinalizujeme tento nástroj NDG, ale my sme eh, povedali, že v decembri tak budeme pripravení urobiť a tie indikátory sú v zásade nastavené správne a ja by som argumentoval, že by sme mali pokračovať v rovnakých eh, indikátoroch alebo približne tých istých indikátoroch. Takže z hľadiska mňa by sme nemali zmeniť tento systém MDG. Myslím si, že funguje pomerne dobre. Eh, myslím si, že je to pomerne jednoduchý systém. Nehovorím, že je dokonalý, ale v každom prípade si myslím, že je to niečo, čo je stále potrebné. Klimatická zmena, ja už som o tom hovoril, že budeme mať systematický nástroj, ktorý bude zohľadňovať biodiverzitu, klimatické zmeny a tak ďalej. Budeme sa snažiť zjednodušiť tieto veci do maximálnej možnej miery pri tvorbe programov ale naše zameranie na potravinovú bezpečnosť a energetické dodávky súvisí samozrejme s klimatickými zmenami, lebo toto je najlepší spôsob, ako reagovať na klimatické zmeny a toto je konkrétna forma pomoci rozvojovým krajinám. Pokiaľ ide o našu spoluprácu s rozvie, rýchlo sa rozvíjajúcimi krajinami, no toto je trošku náročnejšie. Je to niečo, čo si myslím, je oblasť, kde by výbor DV mohol byť nápomocný, pretože v parlamentných vzťahoch je o mnoho jednoduchšie o týchto veciach diskutovať. Tie ťažkosti, eh, ktoré súvisia napríklad eh, s Čínou, eh, áno, Čína je rozvojová krajina, ale veľkosť tejto rozvojovej krajiny je samozrejme veľmi výrazná a dopad ekonomických aktivít Číny je veľmi výrazný na globálnu ekonomiku. Je potrebné, aby tieto krajiny boli zapojené do aktivít, ale ja eh, by som bol za to, aby sme posilnili našu spoluprácu so Spojenými štátmi vo vzťahu k týmto rýchlo sa rozvíjajúcimi krajinami a administratíva prezidenta Obamu eh, zdieľa eh, naše videnie rozvojovej pomoci. Povedal by som, že medzi nami a Američanmi neexistujú ideologické rozdiely, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc a my máme určité zestavné mapy pre 5 veľkých svetových ekonomí, ktoré sa rýchlo rozvíjajú, týkajú sa boja proti klimatickým zmenám, týkajú sa potravinovej bezpečnosti a takisto máme aj spoločnú platformu pre otázky globálneho zdravia. Takže my sme naozaj na dobrej ceste a ja chápem, kam ste merili toto otázku, ale myslím si, že zapojenie Spojených štátov do týchto aktivít je mimoriadne e, dôležité, pretože my spoločne spolu so Spojenými štátmi poskytujeme 80 celkovej globálnej pomoci. A ak budeme efektívne spolupracovať e, na politickej úrovni, ale aj v teréne, tak ten účinok bude veľmi e, citeľný určitým spôsobom si navzájom pomáhame, zdieľame svoje slabé stránky a silné stránky a my a, a naši pracovníci sa snažia teraz nájsť spôsob intenzívne komunika- intenzívnejšie komunikácie s Čínou, s Brazíliou a takisto aj s Indiou, ale musím, musím povedať, že to nie je hm, jednoduché, pretože ich spôsob vnímania je výrazne odlišný od toho nášho. Ďakujem. Nož, e, každý predseda má svoje nočné mory. Toto je jedna z mojich. Mám tu štyroch prihlásených. A, a môžu položiť teda otázky, ale potom budem mať pán komisár len 5 minút na to, aby zodpovedal. Takže je mi ľúto, ale obmedzím čas na položenie otázky na jednu minútu na rečníka. Debbie Cashman, rýchlo prosím. Fiona a Michelangelo. Nie? Tak dobre. Takže traja poslanci. Každý má minútu. Nech sa páči. Áno, ďakujem. Ďakujem. Ja som sa vyhla položeniu istých otázok, lebo niektoré z nich tu už boli spomenuté. Rada by som sa zmienila e, o jednom bode tak trošku podrobnejšie. Keďže je ťažké prijať, že by sme na jednej strane hovorili že sme veľmi vzdialení od prvého ODM po roku 2015. E, budeme pokračovať e, týmto smerom, pôjdeme ďalej touto cestou. Sú tu členské štáty, je tu návšteva kancelárky v rozvojových krajinách v Afrike dnes. My budeme potrebovať novú rozvojovú politiku, lebo klasická rozvojová politika sa istým spôsobom končí. Budú tu v hre ekonomické záujmy. My budeme musieť bojovať proti Číne a nebudeme môcť financovať boj proti ajcu. Rada by som teda vedela, aký je postoj členských štátov a ako chceme tento program riešiť v budúcnosti konštatujeme, že pokiaľ ide o mnohé programy, ktoré sú financované OSN, je čoraz viac partnerstiev verejné, privátne a to sa týka najmä potravinových programov. Rada by som vedela, aká je úloha vo financovaní projektov niektorých konkrétnych aktérov, aké E, ekonomické alebo priemyselné odvetvia sú tam zaangažované, bdiete nad tým, aby tam bolo dostatočné množstvo transparentnosti tak, aby sme mohli dos- my ako EÚ ešte naďalej dávať všetky usmernenia a, a aby sme si sa nenechali riadiť vnútenými ekonomickými usmerneniami. A, Ťažko je hovoriť o tak dôležitejších e, e, otázkach v rámci minuty alebo dvoch. To je neakceptovateľné, aby sme tu e, trávili takýmto spôsobom čas bez toho, aby sme dôležitým témam vyčnili viac proste, priestorov ako minutu alebo dve. Predseda, ešte máš chvíľku času a komisia ešte príde medzi nás. Ja o tom budem hovoriť osobne s komisárom. Tiana? Tri krátke poznámky. Poprvé, ide o menšieho partnera v koaličnej vláde Spojeného kráľovstva, ktorému je možné pripísať zásluhu za to, že e, sa mu podarilo vyňať roz, rozpočet na rozvoj z rozpočtových škrtov. A pokiaľ ide o tú kontrolu Veľmi ma zajalo to, čo ste povedal, povedali. Znamenalo by to, že parlament bude mať možnosť zapojiť sa do kontroly jednotlivých strategických dokumentov voči určitým krajinám. A po tretie, vy ste hovorili v minulosti o dôležitosti prístupu k elektrickej energie pre všetkých. A bez pochyby toto je niečo, čo súvisí s veľkými nákladmi a ex- musia existovať finančné mechanizmy na financovanie týchto nákladov. Neviem, či ste sa nad tým nejak ďalej zamýšľali, aké nástroje by bolo možné na tento účel použiť a či existujú spôsoby, ktorým by rozvojový rozpočet mohol použi- byť použitý ako malý katalizátor na zabezpečenie tohto financovania. Ďakujem, pán komisár. K Prvé otázke 0,7 na hrubého národného dôchodku. Ja som sa bál, že situácia tento rok bude o mnoho zložitejšia. Myslím si, že základné postoje smerom k rozvoju pomoci zo strany vlád členských štátov sú pomerne pozitívne. Jediný problém je ten, že nie každý má dostatočnú odvahu aby neodkladal o to rozhodnutie. A myslím si, že toto je e, jedna e, z tých vecí. E, existujú závery rady, ktoré sa tohto týkajú a dúfam, že teda budú splnené. Pokiaľ ide o NDG, ja stále vychádzam z predpokladu, že by sme mali dosiahnuť všetky miléniové ciele do roku 2015. Eh, je to bez pochyby ambiciózny cieľ, 2050 opravuje sa rečník, ale mali by sme naozaj eh, nikdy nezdávať sa. Pokiaľ ide o verejno-súkromné partnerstva, eh, v tomto nemáme nejak takú veľkú silu v rámci komisie. E, jednoducho my e, sa môžeme snažiť, ale je tu otázka e, zodpovednosti za prostriedky, je tu otázka kontroly zo strany dvoru auditorov, otázka konečných príjemcov a tak ďalej. A my sme zodpovední za vynakladanie spoločných prostriedkov. A my sa snažíme e, nájsť spôsoby, ako napríklad byť partnermi v projekte verejno-súkromného partnerstva e, v Tranzánskom zelenom koridore, ale vzhľadom na systém zodpovednosti za prostriedky spoločenstva a rozpočet spoločenstva máme zviazané ruky, pokiaľ ide o náš účasť do, e, v verejno-súkromných partnerstvách. Áno, súkromné financovanie je veľmi dôležité, a existujú určité e, systémy financovania a, a v Severnej Afrike začína fungovať pomerne veľmi dobre. Je tam niekoľko dobrých projektov, napríklad na rozvoj veternej energie, ale toto nie sú typy PPP projektov. Je to trošku odlišný typ partnerstva. Pokiaľ ide o kontrolu EDF, my práve na tom pracujeme a strategické dokumenty k jednotlivým krajinám E, jednoducho, myslím si, že tento návrh by mal byť inštitucionálne korektný a preto môj osobný názor nie je ten najdôležitejší v tejto chvíli. Ja som len jedným z elementov v týchto inštitucionálnych vzťahoch e, a hovorím, my práve navrhujeme ten návrh a snažíme sa byť čo možno najkorektnejší, ale ja nemám absolútne žiadnu námetku voči akejkoľvek kontrole obzvlášť zo strany rozpočtového orgánu, akým je par- parlament. Ale chvíľku to ešte potrvá. Vyjadrujem tu momentálne osobný názor. Inštitúciálny názor je o mnoho zložitejší. Ako viete, závisí to od vzťahov medzi parlamentom a radou a je tu ešte niekoľko otázok, ktoré potrebujeme dotiahnuť, a vyriešiť. Pokiaľ ide o prístup k elektrickej energie, ja už som hovoril o tých uh, to projektoch, ktoré si vyžadujú E, dlhodobé plánovanie a sú založené na decentralizovanej výrobe elektrickej energie. Vieme, že naši americkí priatelia majú ambíciu vybudovať e, prenosovú sieť e, v Afganistane, čo je naozaj enormne nákladný projekt mimoriadne ambiciózny projekt a môžem len zatlieskať ich odvahe, ale keďže e, náklady na tento projekt sú tak vysoké, my ani neuvažujeme o projekte tohto typu myslím si, že je možné vyrábať elektrínu aj lokálne, decentralizovane a existujú veľmi dobré príklady aj v rámci EÚ, napríklad Nemecko, decentralizované výroby elektrickej energie cez solárne panely a iné alternatívne zdroje. Takže toto je, myslím si, ten spôsob, ktorým sa Európska únia bude e, uberať. E, tie náklady sú e, rozumnejšie, limitovanejšie a myslím si, že decentralovaným spôsobom o mnoho pri nižších nákladoch e, dosiahneme ten cieľ zabezpečiť každému prístup k elektrickej energie, než používať klasický systém prenosových a distribučných e, systémov, ktoré e, existujú v Európe, pretože v budúcnosti už nebudú tieto systémy asi potrebné a dajú sa robiť veci o mnoho lacnejšie. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár, za čas, ktorý ste strávili s nami. Ďakujem za slub, že sa k nám čoskoro vrátite, aby ste s nami mohli trošku dlhšie diskutovať o e, niektorých dôležitých otázkach a detailoch. Som veľmi rád, že sme mali možnosť vymeniť si s vami názory a som si istý, že Michael Cashman niektoré z tých obav, ktoré má, asi s vami e, prediskutuje. Ja e, ho v tomto boji veľmi 100% podporujem a tento boj musí byť vyhraný, lebo jednoducho my E, nemôžeme dávať peniaze ľuďom, ktoré, e, teda, e, na účely, ktoré nie sú určené a toto je vec, ktorú si treba naozaj prediskutovať. Takže ďakujem, Michael, ešte raz za tvoje odhodlanie. Dovidenia. Everybody's standing up talking. So. Ladies and gentlemen, now that the essential people will remain in this room. Dámy a páni, teraz keď zostávajú v miestnosti už len tí podstatní, najdôležitejší ľudia, môžeme pokračovať ďalej. Please. So point nine on the agenda. And... Takže bod číslo 9. A ja mám túto možnosť, že tu budem predsedať, pretože nie je ani jeden podpredseda výboru prítomný, čiže je jasné, že sa blížia dovolenkové obdobie. A finanči, dolovné možnosti a finančné možnosti, finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolov medzi ES a Kampeckou republikou. Máme tu návrh stanoviska, ktorý bol vedecký, e, majstrovský úžasne zvládnutý našim kolegom Seanom Görensom, ktorý má momentálne slovo. Najskôr e, veľmi, také veľmi nepríjemný úvod. Chcem vám povedať, že mám veľké nedostatky v znalostiach o rybách, ale v rámci aktivít som e, si o tom podiskutoval, o Kapverdoch, to je krajina, ktorá disponuje významným množstvom zdrojov v tejto oblasti a jedným z veľkých problémov tejto krajiny je, že ešte sa im nepodarilo vyprodukovať kvalitu rýb, ktorá je požadovaná na to, aby mohli byť e, vyvážené do EÚ. Čiže dôležité je tam realizovať pridanú hodnotu na mieste v krajine. Táto dohoda o rybolove obsahuje istú finančnú časť, e, ktorú by mali dostávať tieto krajiny, ale možno by viac získali, keby viac rozvinuli svoj spracovateľský rybný priemysel. A takto by sa vytvoril vlastne spôsob, ako by splňali podmienky normatívneho systému EÚ. Protokol o dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou vyprší 30.11.2011 eh, a toto predlženie sa navrhuje o 3 roky. Naša právomoc ako Európskeho parlamentu je taká, že buď to prejde, alebo to neprejde. To znamená, že my by sme mali dať buď naše E, našu podporu, alebo by sme mali odmietnúť tento návrh. Podľa návrhu dohody, ktorý som vám priniesol, my by sme mali vytvoriť partnerstvo, uľahčiť rozvoj e, udržateľnej rybnej politiky, ktorá by rešpektovala zásoby rýb v, vo vodách Kapverdských ostrovov, tak aby z toho mali užitok obidve zúčastne stránky. Finančná pomoc je 20 miliónov 300 tisíc eur na 3 roky. Mm, tam, je zahrn, tam sú vlastne zahrnuté také dve tranže. Poprvé, to je z rozpočtu EÚ a druhá obálka, dodatočná obálka je financovaná Európami, ktorí lovia ryby e, v výsostných vodách z Kapverských ostrovov Záťaž na európsky rozpočet je 325 tisíc eur ročne a rybári to je 110 tisíc eur na rok. Kapverdská republika dostane 100 eur na, ulove, na vylovenú tonu rýb toto bude financované 65% z EÚ a 35% budú financovať operátory. A tam je potom garantované minimálne 100 tisíc tón výlovu za rok. K tomu treba ešte e, pridať paušálny poplatok, ktorý platia majiteľia lodí 4 1375 eur, 300 150 eur na mieste a 450 majiteľia tých väčších lodí. Keď celkové množstvo presiahne 100 tisíc tón za rok, tak sa zvýši finančná pomoc o 65 eur na tonu a to je vlastne z vrecka Európskej únie a potom e, zase 65% z vrecka EÚ a 35% z vrecka majiteľov lodi. E, rozvoj pre výrob, nie, pre, e, výbor pre rozvoj nie je spokojný s ekonomickým rozvojom Kapverdských ostrovov, lebo neboli splnené požiadavky predchádzajúceho protokolu. A vítame skutočnosť, že tento protokol zavádza nové ustanovenia, podľa ktorých je možné e, finančný príspevok platiť alebo pre pozastaviť v prípadoch porušovania ľudských práv a demokratických zásad. Ale táto krajina je dosť vpredu v tejto oblasti. A napokon výbor pre rozvoj kritizuje nedostatok transparentnosti komisie, pokiaľ ide o jej klasifikáciu dodatočného posúdenia vplyvu protokolov, ktoré vykonáva externý dodávateľ. Výbor zastáva názor, náš výbor zastáva názor, že prístup k tomuto druhu dokumentov je rozhodujúci. My sme spolu s výborom pre rybolov napísali niekoľko podmienok. Poprvé transparentnosť postupov e, pri stanovovaní celkových úlovkov. Myslím si, že komisia by nám to trošku mohla ešte vyjasniť, tak aby tento rybolov bol v súlade s požiadavkami udržateľnosti po druhé, zmiešaný výbor, ktorý je o ktorom, ktorý predpokladá samotný protokol, by mal zabezpečiť, aby v súvislosti s integritou celého mechanizmu dohody neexistovali z hľadiska problému korupcie žiadne pochybnosti. Po tretie, zmiešaný výbor by sa mal usilovať o prijatie opatrení s cieľom presadiť viacero pristáti na a návštev prístavu Kapverda zvýšiť miestnu zamestnanosť a ďalšie hospodárske aktivity a partnerstva v sektore rybolovu. Takže to je akože úvodné slovo. A na záver treba posilniť zodpovednosť miestnej vlády, ktorá musí súčasne zaručiť zlepšenie životných podmienok miestnych rybárov, rozvoj udržateľného miestneho drobného rybolovu a priemyslu spracovania rýb a súlad s environmentálnymi normami. Nezabúdajme na to, že v okolí Kapverd sa loví najlepší tuniak na svete a je tam mimoriadne bohatstvo rybných druhov. To je teda taká podstata tejto správy a ja som vlastne nepredsedal schôdze počas schôdze, schôdze počas zasadnutia koordinátorov a takéto správy vlastne sú vždy prisúdené predsedníctvu zasadnutia a mne to pripadlo celkom náhodou, ale v každom prípade sa chcem poďakovať e, našim službám za to, že mi pri vypracúvaní pomohli Ďakujem, to je základná práca poslanca, nezabúdaj na to. Ak mám jednu otázku k tejto téme, k tejto záležitosti rybolovu na veľryby. A to je na komisiu, pán Lizero je tam a on nám o tejto téme pohovorí. Zdá sa, že je tu jeden problém s nejakom. alebo je čoraz menej nejakou. a možno položím takú naivnú otázku. Čítal som články, že už takmer nie je nejakou. Myslím si, že to je problém, ktorý sa týka mnohých rýb a e, teda Tuniak je veľmi ohrozený a neviem, prečo sa spomína v tejto dohode. A teraz dávam slovo Rikardovi Cortesovi Lastrovi, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem poblahoželať pánovi Gerencovi k jeho stanovisku a chcem takisto poblahoželať vám k tejto správe, k návrhu stanoviska a k návrhu rozpočtu na rok 2012 instrumentos para, para afectarle. Yo con respecto al... Takže pokiaľ ide o tento návrh stanoviska, mám len tri otázky. Poprvé, nazdávam sa, že obnovenie tohoto protokolu rybolové EU z Kapverdy môže prispieť k podpore rozvoja samotnej krajiny aby tam bola udržateľnejšia politika aj v oblasti rybolovu, aby rybári boli zodpovednejší. Chcem požiadať komisiu, aby úplne vážne zobrala všetky odporúčania, pokiaľ ide o miestne kapacity rybolovu. A po tretie, je nevyhnutné dosiahnuť väčšiu transparentnosť v dohodách s tretími krajinami a preto je potrebné uľahčiť prácu parlamentu a aby vlastne sme mali prístup k všetkým dokumentom, ktoré sú k vypracovaniu takýchto správ potrebné. To je všetko. Ďakujem. Let me now give the floor to Carl Lizero de Gemare. Bonjour, madame, monsieur. Um... Bonjour, dámy a... Dobrý deň, dámy a pani. Ja vám Ehm, teraz eh, poviem niekoľko viec z protokolu dohody s Kapverdami. Európska komisia je veľmi rada, že k tejto dohode došlo, pretože je to dohoda s krajinou, ktorá naozaj ctí tento protokol a eh, dohoda o partnerstve a rybolove, takže v DŽ Máre, tí, ktorí sú poverení problematikou Kapvert, tak sú naozaj veľmi spokojní. A poviem, že skutočne je to relatívne malá, jednoduchá dohoda v tom zmysle, ako to pán Gerens veľmi dobre vysvetlil, je tam sektorová podpora sektorovej politike rybolovu a tá je dotovaná takou veľmi skromnou sumou. Ale potom tu máme vlastne e, ten povrch a, a ďalšie lodi Palangrie, to sú vlastne záležitosti veľmi vzdialené od kapverdských brehov a toto všetko prebieha veľmi pomaly. Výlov tu nejako je samozrejme kontrolovaný komisiou a to je istá sila, pretože tu nejak je druh, ktorý nie je kontrolovaný iba e, kapverskými orgánmi, ale aj úradmi Európskej komisie, ale je tam aj alikat. To je tá skutočná báza kontroly údajov ohľadne výskytu nejaká. To nám veľmi uľahčuje našu prácu, lebo táto organizácia funguje a našu činnosť to uľahčuje. Toto všetko som povedal len preto, aby ste mali predstavu o kontexte a teraz niekoľko odpovedí na konkrétne otázky. Hovoril som o e, vyhodnocovaní celkového výlovu. Myslím si, že tam je potrebné zabezpečiť istú transparentnosť, pokiaľ ide o rybolov a o výlov rýb o kapacitu lodí, uloviť roby, ryby a totálnu e, množstvo ulovených rýb. E, čo, robí, e, e čo robia Kapverdy so svojimi halieutickými zdrojmi? Či sa o ne starajú alebo nie? Pretože my sa snažíme samozrejme pracovať v zmysle udržateľnosti a sú tu dva princípy. Dobré e, spravovanie halieutických zdrojov a vlastne ďalším takým pojmom je nadbytok. Európska únia môže loviť len to, čo jej povolia tretie krajiny. Ak Kapverdy povedia teraz budeme používať tak toľko a toľko percent našich zdrojov, tak e, vlastne tento, e, táto, tento nadvýlov už nebude existovať. Netýka sa to len zásob rýb, ale tam môže byť aj nadlov alebo zlá situácia zásob. Ja už som hovoril aj o tom, že lode operujú trochu ďaleko od pobrežia a všetko, čo má priamy dopad na rybolov, pokiaľ ide o kritéria, pokiaľ ide o e, drobných rybárov, tak tam je veľmi ťažké uvádzať údaje, pretože tam miestni obyvateľia vlastne sa venujú rybolovu. Takisto tam máme amatérských rybárov, ktorí sa tejto činnosti venujú. No a povedal by som, že toto sú naozaj dva aspekty protokolu, ktoré sú dosť odlišné. Na jednej strane sú to obchodné aktivity, tie sú veľmi dobre ošetrené a môžete si byť istí, že pokiaľ ide o vedecké sledovanie výlov a tak ďalej, to je naozaj sledované. Potom tam máme sektoriálnu podporu, ktorá politike rybovolu na Kapverdoch a tam nie je nejaké priame prepojenie s kontrolou výlovu tuniaka. Takže tam síce majú Kapverdy svoj systém kontroly, dosť vyvinutý, aj keď je to krajina, ktorá má menej takých naliehavých potrieb ako iné krajiny v danom regióne. Napríklad zoberme si e, Gvineu Bissau, to je ďalšia luzofónna krajina, tam nemáme nič s nimi. A Gvinea Bissau musí financovať dokonca aj mobily. Povedal by som, že pokiaľ ide o zodpovednosť miestnej vlády, vzhľadom na to, že komisia má 15 rozličných dohôd s, s rozvojovými krajinami, Povedal by som, že Kapverdy sú, pokiaľ ide o dialog a tak ďalej, sa situujú na popredné miesto, nemáme tam skutočné problémy. Máme tu klauzulu ľudských práv, ale je to skôr taká všeobecná klauzula, ktorá je dôležitejšia pre iné krajiny a nie tak pre Kapverdy. Takže zvýšiť lokálnu kapacitu rybolovu áno, ale to sa týka celé, celkom iného rybolovu, pobrežného rybolovu a vlastne tých drobných remeselníckých rybárov, čo nemá nič spoločné s obchodnými a komerčnými aktivitami veľkých lodí. A pokiaľ mám hovoriť o administratívnej stránke, prístup k dokumentom, aby som odpovedal na poslednú otázku, to je problém medzi Európskou komisiou a parlamentom, ale netýka sa iba, iba jedných dokumentov, ale to sú aj hodnotiace štúdie. A keď hovoríme o transparentnosti, Európska Komisia DŽ Mare je veľmi otvorená tejto transparentnosti. My e, vás vyzývame z parlamentu na naše technické schôdze. My vás pozývame na rozličné kolá týchto rokovaní a existuje totálna transparentnosť, pokiaľ ide o protokoly zmiešaných komisí. Sú to legálne a úplne transparentné texty. A my sme veľmi spokojní, keď eh, parlament prejavuje svoj záujem. Jediný problém, ktorý tu existuje, to sú tie hodnotiace štúdie, ktoré boli klasifikované ako eh, štúdie s obmedzeným prístupom. Tie sú robené externými konzultantmi a nie sú nutne stanoviskom Európskej komisie. To treba vedieť. Európska komisia sa nimi inšpiruje počas rokovaní, skôr predtým, keď pri, vypracúva svoju negociačnú stratégiu. To je taký dobrý brainstorming pre nás, ale je tam veľmi veľa vecí, s ktorými nesúhlasíme, nemusíme súhlasiť. A veľmi často, bohužiaľ, to je vnímané ako dielo komisia, to nie je pravda. A tieto evaluačné štúdie samozrejme obsahujú informácie veľmi citlivého charakteru, tak politicky, ako aj obchodne, či už pokiaľ ide o tretie krajiny, a v tomto prípade Kapverdy, alebo vzhľadom na operatérov a majiteľov lodí z Európy. Sú tam údaje o obrate, číselné údaje, o tretích krajinách, čo tretie krajiny dali k dispozícii konzultantom, ale nie je možné ich publikovať. A preto sme my z týchto dôvodov tieto štúdie klasifikovali ako štúdie s obmedzeným prístupom a my ich používame počas rokovania negociačného procesu. Takže myslím, že tu na strategicky je veľmi ťažké odhaliť jeho vzah, ale keďže tieto e, štúdie majú obmedzený prístup, neznamená, že sú neprístupné. Je tam len obmedzený prístup. Takže ja súhlasím s tým, že je to poľutovania hodné, ale je taká procedúra, ale parlament má vždy možnosť prísť a ak sa nemýlim, môže priznať generálny sekretariat komisia konzultovať tieto štúdie e, v zabezpečenom prostredí. Ja viem. Ja sám chodím, nechodím rád do takýchto izolovaných miestností, ale je to tak. No a potom druhý bod a už skončím. Štúdie boli čiastočne deklasifikované pre tie necitlivé časti. Táto parciálna deklasifikácia je prístupná bez akýchkoľvek obmedzení. Ďakujem. Ďakujem za vaše informácie. Teda tieto dokumenty sú prístupné iba poslancom, iba poslancom na sekretariate komisie. Môžete ich kontaktovať. Je to jednoduché. Výborne. A teraz Charles Gerens. Ďakujem. Myslím si, že odpoveď komisie bola veľmi užitočná. Samozrejme, že pre poslancov je veľmi ťažké akceptovať procedúru obmedzeného prístupu, ale chápem argumenty, ktoré ste zmienili a v tomto prípade je možné očakávať, že tu bude možnosť moni- mimoriadného monitoringu, skrývania informácií na generálnom sekretariate. Tam môžeme teda tieto dokumenty študovať, ak som to správne pochopil. Ja osobne sa k tomu nebudem toto robiť, ale ja si myslím, že e, takéto informácie v týchto temných priestoroch, neviem, možno vy, pán predseda, vy tam môžete ísť. Ja sa tiež obmedzím a možno potom ako pošušky sa dozvieme, čo ste sa dozvedeli v takejto tajnej komore pri čítaní týchto tajných dokumentov. Skákela. Same... Už, prepáčte, ja som necelkom sledovala vaše argumenty, pretože je to preto, že táto tento postup je taký, že máme e, prístup k tajnej miestnosti na čítanie, musíte si objednať priestor, že dostanete tam nejaké dve hodiny, aby ste si mohli tam čosi prečítať, pričom ste sledovaní úradníkom, ktorý je väčšinou veľmi prí jemný, ale zvyčajne je to prísna taká zvláštna situácia. Nesmiete si ani písať poznámky, ani robiť kópie a napokon máte urobiť stanovisko k tomuto po, posúdeniu vplyvu. No a to je hrozné, pretože nemôžete všetko pamätať. Väčšinou sú to veľké dokumenty a teraz tu sedíte na výbore DV a poviete, že ja mám veľmi dobré argumenty, ale ja nemôžem to spomenúť. E, a druhý povie, ja mám dobré argumenty proti, ale nemôžem ich povedať. No čo toto bude za diskusia? Aké stanovisko máme, keď nemôžeme otvorene o ničom hovoriť? Takže myslím si, že toto je <laughs> veľká prekážka v tejto skutočnej normálnej parlamentnej práci a už o tom diskutujeme chvíľu a neviem, či sa to nejako v blízkej budúcnosti zmení, pretože pokiaľ ja viem, to vždy takto bolo, že tieto dokumenty boli jednoducho otvorené. Nuž, áno. Est-ce que la Commission veut répondre en une phrase Chcela by komisia nejako reagovať? Môžete mať, máte len jednu vetu, nie dve. Len veľmi stručná poznámka. Namiesto toho, aby ste považovali tieto hodnotiace štúdie ako základ vášho myslenia a premyšľania, neberte to zase a zároveň ako Bibliu. Obrate sa na komisiu, navštívte DG Mare, to je oveľa užitočnejšie konzultovať tieto štúdie s nami, ktoré sú len veľmi fakt čiastotkovými dokumentami ja som to už spomenul. Parfait, je vous remercie tous. Predseda, nuž, ďakujem. Dátum je 14. júl, 12 no, hodín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Euh, je m'excuse auprès des interprètes, mais comme le texte que j'ai devant moi est en anglais, je vais continuer en anglais. The meeting... No, už teraz budem hovoriť po anglicky. Čiže teraz bude pokračovať e, chôdza v tejto miestnosti z DG Echo